Good afternoon, dear colleagues. Príjemné popoludne, milí kolegovia, vítajte na schodzi nášho výboru. Čakáme, pretože prvá diskusia o stanovisku výboru IMKO, spravodajca teda ešte neprišiel. Bueno, comenzamos, comenzamos... Začneme e, teda s dnešnou schôdzou. Chcem vás všetkých privítať. Prejdeme rovno na prvý bod na programe. E, teda schválenie programu, ste všetci za. Je tu jeden e, návrh zmeniť bod číslo 4 a takisto číslo 5, pretože spravodajkyňa k tej prvej diskusii vlastne tu nie je, takže to by sme mohli pozmeniť a začali by sme teda e, s číslom 5, ak nie ste proti podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia a klinického výskumu. Takže tieto dva, tieto dva body e, vymeníme. Ak súhlasíte, e, bod číslo 2 oznámenia predsedničky, tam nie je nič. Takže môžeme prejsť e, na e, ďalší bod a to už je teda ten bod, ktorý som aj spomínala a to je podpora rodovej rovnosti v oblasti duševného zdravia klinického výskumu. Pani spravodajkyňa pani Besera, k tomuto už prebehli viaceré rozpravy. E, bol to veľký záujem o túto tému, bolo tam veľa podmeňovacích návrhov. Takže pani Besera, nech sa páči, vaše predstavenie témy a potom bude rozprava. Ďakujem pekne. Pani predsednička, poprvé chcem sa opäť poďakovať všetkým spravodajcom, tieňovým spravodajcom, spravodajkyňam a takisto aj e, kolegom a kolegyňam, ktoré mali záujem o túto správu, pripravili pozmeňovacie návrhy, e, dali rôzne návrhy, ktoré podľa mňa výrazne obohacujú túto správu. Ako pani predsednička povedala, dostali sme dokopy 298 pozmeňovacích návrhov a chcem povedať, že spolupráca bola veľmi dobrá, a to od začiatku, najmä pokiaľ ide o priority, ktoré sme chceli zdôrazniť a teda definovať ich veľmi konkrétnym spôsobom v tejto správe. A zašli sme ešte ďalej. Sú tam pozmeňovacie návrhy, ktoré samotní tie spravodajcovia sme e, potvrdili a podporili, to nám dáva jasnú predstavu nielen o tom, aké dôležité je, aby tieto piliere danej správy e, boli podporené, ale e, hovorím vlastne o tom, že by, sme, by sa nám mohlo podariť aj niektoré predsudky a mýty rúcať prostredníctvom tohto nástroja, tejto správy stretnutie tými spravodajcov bude budúci týždeň, v útorok. Tam bude e, dobrá príležitosť pre nás diskutovať o obsahu pozmeňovacích návrhov a dopracovať sa aj k, e, k kompromisným návrhom, čo sa nám určite, verím, podarí a potom na výbore 29. novembra by sme mohli hlasovať a potom na plenárke v januári. Takisto chcem zdôrazniť, že o tejto téme hovoríme počas týždňa, kedy e, téma ženy a vedy e, je veľmi prioritná. Ako dobre viete, máme tu e, zajtra e, v miestnosti v plenárnej miestnosti e, e, máme také takú schôdzu na tému kvalitný výskum a inovácie vďaka rodovej rovnosti a myslím, že to je veľmi vhodný kontext, ktorý nám pomáha dávať taký inovatívny charakter, e, charakter rúcania e, mýtov a predsudkov a navyše chceme aj my tu z parlamentu mobilizovať mechanizmy, ktoré rozhodne tieto zmeny, ktoré sú potrebné, aj potom spôsobia. Teší ma, že viacerí teňoví spravodajcovia budú zajtra tam aj e, prítomný. Ja budem predsednička jedného eh, panelu a ten sa volá, volá eh, boj proti eh, rodovej nerovnosti v oblasti zdravia. Takže ďakujem všetci, že ste boli takí angažovaní, že ste boli štedrí a od začiatku bolo jasné, že sme všetci chceli spoločne dosiahnuť to, aby táto správa v prvom rade bola pre ľudí užitočná. Ďakujem pekne, pani Besera. Teraz otvárame možnosť pre kolegov vystúpiť pán Marcel Marcelelsi, ktorý je tu náš nový e, kolega. Vítam ho medzi e, nami. Určite sa k nám e, pridáte v našom takom spoločnom boji. Nech sa páči. Ďakujem pekne Irače, naozaj ma to teší mostu tu dnes byť. Ja vlastne budem nahradzať tu Jordiho Sebastiana. Budem sa venovať tým témom, ktoré on mal rozpracované, v tomto prípade ako tieňový spravodajca. E, pokiaľ ide o stanovisko DV, e, chceme sa poďakovať Beatrice za jej prácu. S textom sme veľmi spokojní a dúfame, že tento výbor e, začlení aj práve stanovisko nášho výboru, výboru DV. My chceme práve investovať do e, systému e, e, rozvoja, aby služby v oblasti zdravotníctva boli všade na svete poskytované na kvalitnej úrovni a takisto treba, aby aj farmace, farmaceutické spoločnosti, aby rešpektovali ľudské práva pri klinických eh, testoch. Vieme napríklad, že v Afrike sú takéto problémy, etické problémy pri klinických eh, testoch. Častokrát eh, toto je vlastne jediný spôsob prístupu k zdravotníctvu pre napríklad práve ženy a pokiaľ ide o duševné zdravie, treba znižovať aj chudobu v daných chudobných krajinách E, toto keď podporíme, tak bude to mať pozitívny dopad práve aj na duševné zdravie. E, takže my podporujeme túto správu výboru FAM a e, to je z mojej strany všetko. Ďakujem pekne, pani Ward. Uh, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Práve e, premyšľam o mm, pozadí mm, mm, ženy v minulosti, ich mentálne zdravie a podobne. Kedy si som e, pôsobila ako e, umelkynia pre, uzatvor, e, pre ženy, ktoré mali problémy s učením sa v súčasnosti by sme ich vnímali ako ľudí, ktorí potrebujú nejakú sociálnu starostlivosť alebo o, o, osobitnú pozornosť. A preto som chcel mm, reagovať na určité špecifika súvisiace so ženami Niektoré najstaršie e, druhy terapii e, e, duševného zdravia žien zahrňali využitie rôznych byliniek, nejaké také magické postupy. Sú tu určité rodové hľadiska súvisiace s kultúrou a pochádzajúce z minulosti Napríklad, kedy si sa eh, predpokladalo, že eh, mm, či už materinca alebo úteros eh, mm, nie sú na stále tom istom mieste v organizme, že ale e, som veľmi e, rada, že e, Beatrice sa venovala tejto problematike. Chcem sa poďakovať tenevým spravodajcom a samotnej Beatrice za lodnú spoluprácu. Veľmi dobre sa nám spolupracovala. To isté sa týka aj našich spolupracovníkov, ktorí koordinovali túto činnosť a spoločne sme boli autormi viacerých kompromisných pozmeňujúcich návrhov. E, po tom, čo sa predložili pozmenujúce návrhy, domnievam sa, že máme veľmi e, dobre štrukturovaný text a obsahuje veľmi dôležité e, pasáže ohľadom duševného zdravia, klinických skúšiek a veľmi dôležité odporúčania. Takéto odporúčania sú veľmi dôležité, pretože pojednávajú o mieste žien v spoločnosti, o rodových hľadiskách ľudského zdravia. Domnievam sa, že potrebujeme komplexný e, psychosomatický prístup, ktorý e, zohľadne všetky prekážky vrátanie e, verejných služieb, e, rovnováhy medzi pracovným a súkromným e, životom. Musíme zohľadňovať aj otázky dĺžky e, života, musíme zohľadňovať e, potreby utečencov, e, členov e, spoločenstva LGTBI, m, m, ďalších zraniteľných skupín. Myslím si, že v, našej, e, e, v našom výbore sa e, tomu venujeme. Aj v Deň žien sme prijeli príslušné ustanovenie o utečenkyniach. Treba však zohľadňovať osobitné potreby mužov a chlapcov, lebo aj oni sú pod vplyvom stereotypov. Treba sledovať aj stratégiu duševného zdraje na základe zohľadnenia rodových aspektov. Sme radi, že komisia si to e, e, e, vypočula. Musíme vyslať jasný signál, že to treba zahrnúť do výskumu a klinických skúšiek treba sa viac snažiť spolupracovať so všetkými zainteresovanými s tým, aby ženy neboli vylúčené z takéhoto výskumu a musíme sa vyhnúť tomu, aby ženy e, nedostávali nevhodné e, liečivé. Nemám na mysli iba bylinky, ale častokrát ženy e, dostávajú terapiu, ktorá vôbec nie je vhodná alebo užitočná. To ohrozuje zdravie žien, vrátanie aj žien prítomných v tejto miestnosti a preto musíme naliehavo konať som e, e, veľmi rada, že viaceré politické skupiny prispeli k tejto práci a teším sa na spoluprácu s tenými spravodajcami a ostatnými kolegami, aby sme mali presvedčivý, komplexný text. Som presvedčená, že toto dokážeme. A čo skoro sa stretneme. Thank you. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. Pani Petir, nech sa páči. Hvala vám, gospođo predsjednice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážené dámy, vážení pani, vážení kolegovia. Domnievam sa, že táto správa je mimoriadne dôležitá, totiž e, sa venuje e, tej oblasti klinického e, zdravia, duševného zdravia a klinického výskumu Avšak určité e, otázky sú problematické. V prvom úvodnom ustanovení sa hovorí, že e, právo na zdravie je základným ľudským právom. Je to však v rozpore s chartou základných ľudských práv. Neexistuje žiadne právo na e, zdravie podľa článku 35 charty. Každý má mať právo na preventívne liečenia a liečenie za podmienok, ktoré sú upravené vnútroštátnou legislatívou a praxou. Na druhej strane e, základné e, e, ľudské právo je právo na život. To sa však nezohľadnilo v návrhu správy. Sú tam určité ustanovenia, ktoré podporujú interrupcie, a je tu aj záležitosť výhrady svedomia Mm, ide o veľmi dôležité základné ľudské právo. E, som smutná e, z toho, že e, v tejto správe je prítomný ideologický prístup a namiesto toho, aby sme podporili mm, ženy, ktoré sú mm, choré, že sme sa nechali ovplyvniť ideológiou. Ďakujem pekne. Pani Bior, ďalej. Eh, Ďakujem veľmi pekne. E, e, e, veľmi rád by som poďakovala pani spravodajkyni. O tejto správe sme diskutovali už niekoľkokrát a spolu s ďalšími kolegyňami som aj ja predložila niekoľko pozmeňujúcich návrhov. Je to veľmi zaujímavá a dôležitá správa, totiž podotýka právo na zdravie pre ženy, pre všetky ženy Mám na mysli e, e, e, iný prístup k duševnému mentálnemu zdraviu. Sú tu aj problémy súvisiace s farmaceutickými spoločnosťami, aj mužmi v úlohy provandov pri klinických skúškach. Je to veľmi presvedčivá správa. Chceme presadiť väčšiu rovnosť, pokiaľ ide o prístup k zdraviu pre ženy, a to všetky ženy bez výnimky je tiež dôležité e, e, zdôrazňovať aj problémy, ktoré e, sa vyskytujú, pretože dochádza k škrtom pri výdavkách na verejné zdravie. Musíme presadiť rovnocenný prístup založený na rovnosti. Teším sa na spoluprácu so spravodajkyňou tenevými spravodajcami, aby sme pripravili dobré kompromisy a výslednú dobrú správu. Ďakujem. Ďakujem pekne. To je koniec rozpravy. Neviem, či pani spravodajkyňa chce ešte na záver niečo e, povedať, potom čo si vypočula jednotlivé, jednotlivé vystúpenia. Akurát e, veľmi stručne to zhrniem, alebo uzavriem, chcem opäť pripomenúť, že Máme tu k dispozícii veľmi dôležitý nástroj na dosiahnutie zmeny v situácii, kde máme podobnú diagnozu všetci, teda, že situácia nie je dobrá, že je naozaj, že je naozaj rozdiel, e, pokiaľ ide o prístup e, žien k zdraviu. Je to základné ľudské e, právo aj v charte základných ľudských práv uvedené a chcem pripomenúť, aj v duchu toho, čo povedala pani Petir, že ideológie sú relatívne dôležité. Tu zastupujeme rôzne politické skupiny, rôzne e, politické združenia, možno do istej miery odlišné ideológie, ale mohli by sme sa všetci zhodnúť na jednej veci, e, ktorá nás spája, ktorá nás robí efektívnejšími, a to síce že sme schopní istú diagnozu vykonať, povedať si, aké oblasti sú tie, kde sa veci nerobia dobre a mohli by sa robiť dobre, pretože je to na nás, je to otázka politických rozhodnutí, zmeniť to, čo nefunguje dobre a vychádzať z nejakých e, základných predpokladov, e, uznané práva, schopnosť e, zagarantovať, že každý občan bude mať rovnaký prístup k daným právam a v prípade žien, čo je polovica ľudstva alebo trochu e, väčšia polovica, e, mali sme byť schopní, schopné ovplyvniť a vylepšiť tie veci, ktoré momentálne dobre nie sú. Takže chcela by som e, pani Petr vám pripomenúť, že to nie je nejaká ideologická záležitosť. Je to skôr otázka efektívnosti a podľa mňa je to dôležité z tohto hľadiska vnímať. Skúsme byť efektívni, e, dajme bokom nejaké e, možno politické ideológie na teraz, alebo to, kto ako e, vníma rôzne záležitosti. Skôr sa sústreďme na konkrétne fakty, na skutočnosť a pokiaľ dokážeme tú skutočnosť zmeniť počas alebo prostredníctvom našej práce, tak by sme sa to o to mali pokúsiť. A teraz sa nám podarilo rôzne dohody e, dosiahnuť, aj realizovať a mali by sme aj v tomto prípade e, toho byť schopní. Chcem sa teda poďakovať e, vám za vašu prácu, za vašu otvorenosť k tejto problematike a bol by som rada, keby ten ďalší krok, ktorý potom e, bude, čo sa tnúti tajných spravodajcov, tam aby sme sa dokázali dopracovať ku kompromisným návrhom, ktoré by boli kvalitné a aby ich bolo čo najviac. Ďakujem e, pekne, pani Besera. Sme tu v Európskom e, parlamente, čo je politický orgán. Tí, čo tu sme, zastupujeme politické pozície, ideologické pozície aj. Hm. Samozrejme, že to je základ našej E, práce. A netreba to nutne vnímať ako niečo e, negatívne, keď sa povie ideologická pozícia. Samozrejme, na niektorých veciach sa e, nezhodneme, máme možno, možno niekedy máme odlišné pozície, iné zase veci nás spájajú, to je v poriadku, ale uznať alebo povedať si to, že tu reprezentujeme odlišné ideologické názory, to podľa mňa je v poriadku povedať, to nie je nič negatívne. Máme odlišné ideológie, čiastočne. A s nimi môžeme spoločne fungovať e, a pracovať e, s nimi. E, čiže to nemá byť niečo negatívne, to, že tu sme, e, že máme nejakú ideológiu, alebo že zastupujeme nejakú ideológiu. To je podľa mňa v poriadku, netreba sa na to hambiť. Dobre, e, teraz tu máme už aj spravodajkyňu k tej ďalšej správe, to je správa IMCO, aproximácia zákonov iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. Pani Estaras, nech sa páči. Gracias, Irače. Ďakujem pekne, Irače. Prepačte, že som tu predtým nebola. E, pokiaľ ide o túto tému prístupnosti, e, tak máme k tomu legislatívny e, predpis, ktorý e, hovorí alebo pripája sa alebo, alebo je vyžadovaný aj zo strany dokumentu OSN pokiaľ ide o handicapovaných ľudí. Malo sa tým rátať už v roku 2011 a teší nás, že čoskoro komisia schváli tieto Eh, tento dokument. V auguste minulý rok vlastne sa hovorilo o tom, ako tento dohovor OSN jednotlivé členské štáty aplikujú alebo implementujú a bola tam žiadosť zo strany OSN a to síce e, nejakým spôsobom hovoriť o tejto aproximácii alebo o tom, čo sa za ten čas e, podarilo spraviť. E, Vyžaduje sa tu stanovisko aj na výbore FEM, aj na iných výboroch a môžem povedať, že sú tu mm, aspekty aj pozitívne, aj také, ktoré by sa ešte dali e, vylepšiť. Čo je pozitívne? Ide o smernicu a teda bude mať záväzný charakter zo strany, alebo teda voči členským štátom. E, vyžaduje sa tu kvalifikovaná väčšina na rade a nie jednohlasnosť. Sú tam isté e, povinnosti pre výrobcov a nie iba pre výrobcov, ale aj pre celú celý reťazec služieb, dovozcovia, distribútory a tak ďalej. Čiže ak vyrábame nejaký prístupný e, výrobok, ale potom nejaká časť toho, alebo nejaký, reťaze, ne, nejaký článok toho reťazca nie, nie, nie je prístupný, tak vlastne nedáva to zmysel. Treba, aby celý ten reťazec bol prístupný. Takisto je dôležité, aby bol istý e, postup v prípade, že je tu nejaké riziko, pokiaľ ide o prístupnosť. Ale sú aj nejaké veci, ktoré by sa ešte mohli zlepšiť a o tom hovorím presne v tomto e, stanovisku. E, hovoríme tam napríklad o tom, že celé prostredie má byť e, prístupné. Či keď je nejaký výrobok, ktorý nie je prístupný alebo nie, splňa tú smernicu, mali by to byť schopné aj organizácie spotrebiteľov nejakým spôsobom odmonitorovať a takisto ten dohľad, informovanie, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť, aby tieto boli publikované systematicky a nie na základe žiadosti a takisto, aby prístupnosť sa týkala aby sa teda týkala jednak nových technológií, ale aby sa týkala okrem toho aj e, sveta e, vzdelávania, práce, zamestnanosti, sociálnych služieb a tak ďalej. Čiže chceme to ešte rozšíriť, tento koncept. Momentálne existuje Európsky fórum pre eh, handicapovaných ľudí a tam presne hovoríme o tom, ako by sme mohli ešte doplniť ďalej e, túto smernicu. Zajtra si počujeme názory e, na tom fóre, pripravíme eh, aj v tomto duchu, alebo pripravíme aj v tomto duchu naše stanovisko. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Staras, za skupinu SAD, pani Het. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcela by som začať tým, že e, poďakujem spravodajkyni pani Feragut za tento návrh Myslím si, že sa približujeme v mnohých bodoch, čo je veľmi dobré, lebo to je veľmi dôležité stanovisko. Chcem tiež povedať, že som bola príjemne prekvapená prácou komisie, pokiaľ ide o prístupnosť vnútorného trhu, hoci musím povedať, že by som uprednostnila jasné požiadavky na hospodárskych aktérov. To je dobrý krok správnym smerom a prispeje to k tomu, že tento text bude jasnejší. Bola by som za väčšiu transparentnosť eh, v celom procese a, a ak tam budú nejaké sťažnosti zo strany spotrebiteľov alebo mm, keď služba či produkt nesplňa kritéria prístupnosti, aby to bolo jasne vymedzené. Samozrejme, čím viac ľudí, tým väčší tlak na hospodárskych aktérov a väčšia pravdepodobnosť, že dôjde k zosúladeniu s ustanoveniami, o ktorých hovoríme. Tiež by bola potrebná lepšia hospodárska zodpovednosť. Um, dovozca eh, by mal byť ten, ktorý sa podiela na tomto bremene, nie len spotrebiteľ. Čiže sú tu požiadavky smerom na hospodárskych aktérov. Musíme objasniť aj eh, diskrimináciu, ktorá je na viacerých úrovniach. Ženy a devčatá, ktoré majú postihnutie, tým trpia. Teším sa na pokračovanie diskusí. Eh, momentálne môžeme podľa mňa mať veľmi dobré stanovisko, ktoré jasne vymedzí požiadavky a naše priority. Ďakujem. Muchas gracias, señora Hetin. Ďakujem pekne. Ďalej pani Kuneva. Ďakujem pekne. Návrh smernice o prístupnosti služieb je veľkým víťazstvom pre zástupcov eh, a predstaviteľov postihnutých. Ako to povedala pani Feragut, eh, sme ďaleko od eh, ideálu. Ľudia z postihnutí napríklad nemôžu poberať platby. EÚ buď musia zostať neviditeľní, pretože nemôžu vychádzať z domu tak ľahko e, do prostredia, ktoré e, je pre nich zdrojom prekážok. Súhlasím so spravodajkyňou v tom, že je potrebné zdôrazniť prístupnosť, ale aj rovnosť príležitostí pre obe pohľavia. Návrh smernice musí riešiť nielen ľudí s postihnutím, ale aj tehotné ženy či ženy, ktoré e, musia sa pohybovať s deťmi v kočikoch, alebo e, staršie ženy. A súhlasím aj s tým, že rozsah pôsobnosti smernici, smernice by sa mohol rozšíriť, aby pokryl čo najväčšiu škálu produktov. A preto e, musíme predložiť pozmenujúci návrh, aby sme žiadali o rozšírenie prístupnosti napríklad pokiaľ ide o domáce elektrospotrebiče, prístup k médiám či sociálnym sieťam. A na záver je potrebné um, sledovať aj náklady, pretože ľudia s postihnutím e, väčšinou majú nižšie príjmy a nemôžu trpieť príliš veľkým bremenom na to, aby uspokojili svoje potreby. Čiže musí to byť prístupné aj po finančnej stránke. Domnievam sa, že je potrebné zaručiť alebo vytvoriť záruky v texte, ktoré sa budú týkať predovšetkým posilnenia kontroly a dozorných orgánov. A potom, pokiaľ ide o nové produkty, e, je tu potrebné ďalšie vysvetlenie. Je tiež treba um, um, počítať so špeciálnymi pracovníkmi, ktorí budú um, mať špeciálne školenia. Smernica, ktorá sa týka elektronických produktov, a čas použitia. Toto je veľmi obmedzené. Myslím si, že nové technológie sú oveľa ďalej. Ďakujem pekne, za pani Redke. Ďakujem pekne, pani predsednička, a ďakujem aj správodajkeni za toto stanovisko. Chcela by som povedať, že súhlasím s kolegyňami, že toto je veľmi dobrý základ diskusie. Ako všetci vieme, je to súčasť väčšieho balíka v implementácii dohovoru OSN o právach ľudí s postihnutím. A musím e, priznať, že je to dobré, že je to smernica, že to je niečo právne záväzné, pretože keď sa podriete na text celkovo, ja mám taký dojem, že tu naozaj málo vní, chýba ten e, rodový rozmer a tu my musíme zohrať kľúčovú úlohu, pretože, ako povedala moja kolegyňa, Ženy s postihnutím čelia veľmi špeciálnym výzvam, majú špecifické potreby a je treba zaistiť, aby všetky právne akty EÚ toto zohľadnili, aby sa implementoval dohovor OSN. A po druhé, myslím si, že sa to spomenulo, že ľudia, že ženy sú dotknuté nielen ak majú uh, určité postihnutie, ale veľmi často sa starajú o ľudí s postihnutím, práve ženy. A v tomto kontexte je veľmi dôležité mať tento rodový rozmer pokrytý. Dve veci, ktoré chceme presadiť e, v diskusii, je rozšírenie rozsahu pôsobnosti, teda nie len verejná oblasť musí byť pokrytá, ale aj um, domáce elektrospotrebiče, záruky prístupnosti a po druhé vo všetkých tých právnych aktoch musíme mať špecifický prístup pre ženy s ohľadom na ich postihnutie a potreby prístupnosti. Sme veľmi spokojní s návrhom a tešíme sa na plodnú diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pani Židňanská. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. V prvom rade dovolte aj mne sa poďakovať eh, pani spravodajkyni za toto stanovisko. Eh, je, je veľmi dobré eh, čo do obsahu, aj teda do konkrétnych návrhov. Možno na úvod ja by som dala len takú všeobecnú poznámku už tu zaznelo niekoľkokrát pri diskusii o tejto smernici, aj, aj keď sme sa bavili mimo tohto výboru, a síce, že táto smernica je veľmi dôležitá nielen pre ľudí so zdravotným postihnutím, ale pre celú populáciu, pretože populácia stárne ktokoľvek z nás kedykoľvek počas života môže sa ocitnúť v situácii, že je chorý alebo, alebo má nejaké dočasné zdravotné postihnutie, Čiže ak budú služby, produkty, tovary dostupné pre ľudí so zdravotným postihnutím, budú dostupné aj pre nás všetkých, alebo dostupnejšie pre nás všetkých. Čiže možno aj v diskusii s ďalšími kolegami skúsme o tom hovoriť, o tejto smernici ako o smernici, ktorá bude pokrývať nielen potreby osôb so zdravotným postihnutím, ale ktorá v skutočnosti prinesie osoch nám všetkým. Zároveň a v rovnakom pozitívnom duchu si myslím, že o tejto smernici treba hovoriť ako o smernici, ktorá môže byť príležitosťou pre podniky, ktoré tiež rozširovaním dostupnosti získajú nových zákazníkov, čiže aj pre nich to môže byť e, výhodné. E, súhlasím s tým, čo pani spravodajkyňa napísala a síce, že v tom celom reťazci nemôžeme hovoriť len o dostupnosti služieb ako, alebo bankomatov alebo nejakých takýchto zariadení, ale že aj tá železničná stanica, aj to prostredie, fyzické prostredie musí byť debarierizované a e, nemalo by to byť ponechané len na svoju vôľu, ale že naozaj by to malo byť niečo, na čom budeme trvať. Um, takisto sa úplne stotožňujem s tým, čo pani spravodajkyňa a navrhuje, a to je to známe nič o nás bez nás, to znamená, aby do toho procesu boli vtiahnuté aj organizácie zastupujúce záujmy osôb so zdravotným postihnutím. Neviem, či máme tu, či sú prítomní aj zástupcovia komisie, ale by ma zaujímalo, že ako oni vidia priestor na zmeny, ktoré sú v tomto návrhu, e, pokiaľ ide o termíny ktoré navrhuje pani spravodajkyňa. Ja sa s nimi teda stotožňujem, že by mali byť kratšie, než sú v tej pôvodnej, v tom pôvodnom návrhu, ale zaujímal by ma názor aj komisie, či je s takýmto niečím stotožnená. Je ešte niekoľko ďalších pripomienok, ale myslím si, že tie potom dodáme aj v podobe konkrétnych pozmeňujúcich návrhov, ale ešte raz chcem sa poďakovať spravodajkyni za veľmi, veľmi kvalitný materiál. Ďakujem pekne. Po rozpráve sa ešte chcem spýtať, či aj komisia chce vystúpiť k tejto téme. Nech sa páči. Pues tiene la palabra la comisión. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Len pár slov, aby som zablahoželala spravodajkyni ku kvalite návrhu stanoviska e, k podpore návrhu komisie a ďakujeme aj všetkým, ktorí vystúpili a podporili nás e, v týchto krokoch. Je to veľmi dôležitý dokument pre komisiu. E, Rátame s parlamentom, že bude zlepšovať e, dokument. Žiadny dokument nie je dokonalý a vždy sú všetky pripomienky vítané. Chcem upozorniť na niekoľko vecí. Predovšetkým zdôrazniť to, že sa snažíme vyhnúť sa tomu, že to bude príliš veľké administratívne brámeno na podniky, na podnikoch. Ide o posilnenie kontroly, ale chceme aj to, aby táto smernica, ak to tak môžem povedať, bola zvládnutelná v každodennom živote podnikov, ktoré budú implementovať, ale aj pre verejnú správu. Chcela som tiež upozorniť na návrh, pozmeňujúci návrh na konci dokumentu. Ide o článok 27 a 28 smernice. Ide o skrátenie lehôd implementácie a reportingu. Ehm, zhodli sme sa a vo výbore pety Chápeme, že je potrebné urýchliť celý proces, ak je to teda potrebné, aby táto implementácia bola zohľadená aj v praktickom e, živote. Ide o návrh, ktorý má byť rozumný, pokiaľ ide o lehoty tak pre hospodárskych aktérov, aby sa mohli prispôsobiť e, vo svojom výrobnom procese, vo výrobnom reťazci a zároveň e, sú tu povinnosti, ktoré nie sú ľahko splniteľné, teda nie vždy. Čiže snažíme sa o rozumný kompromis ale chcem zdôrazniť e, to skrátenie lehot reportingu pre komisiu, pretože z 5 na 3 roky, pokiaľ ide o článok 28, to je veľmi široký reporting, e, ktorý si bude vyžadovať, aby e, tu bola dostatočná implementácia už zrealizovaná a aby sme mali dostatočný čas aj my, aby sme žiadali od členských krajín informácie, ktoré potrebujeme. Zdalo sa nám naozaj rozumnejšie mať tých 5 rokov, aby ten reporting bol korektný, kompletný. Ak to príliš urychlíme v túto prácu e, vypracovania správ, tak možno, že to bude kontraproduktívne. No a na záver posledný bod. Podporujeme kroky spravodajkyne a zdôraznenie konzultácií a informácií osôb, ktoré zastupujú ľudí s postihnutím. Samozrejme, že to je veľmi užitočné a prispieje to k implementácii tejto smernice a sme veľmi radi, že vidíme, že podpora je aj z vašej strany. Dúfam, že som rýchlo zhrnula všetky body. Je to prvá reakcia komisie na tento návrh stanoviska. Ďakujem pekne. A na záver pani Estaras. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať eh, všetkým. Myslím, že spoločne výrazne obohatíme tento text. Bola to naozaj istá obava, pokiaľ ide o to, aby tie organizácie, ktoré sú nakoniec najlepšími hlasmi Eh, ľudí so zdravotným postihnutím, aby tam eh, eh, mohli sa zúčastniť. A pokiaľ ide o lehoty, my sme požiadali, aby to bolo 5 rokov namiesto 6, pokiaľ teda ide o aplikovanie všetkých ustanovení smernice, pretože smernica tá už 4 roky nám meška. Ešte Vivian Redding tú smernicu slubovala v roku 2011, potom znovu 12, potom znovu 13, potom znovu 14 až nakoniec bol december 2015. Takže organizácie naozaj už nám nedôverujú v tomto zmysle. E, potom e, tá nová komisárka, ako náhle e, vlastne sa dostala do funkcie, tak tá smernica už bola pripravená, ale oni majú naozaj pocit, že 6 rokov je veľmi dlhé obdobie, takže teraz som tiež bola na diskusii na výbore Júri. E, tam e, tá transpozícia, pokiaľ ide o rovnosť medzi mužmi a ženami v inej správe, bola 2 e, roky. Takže 6 rokov podľa nás je veľmi veľa. Inde sú to 2 roky, tu až toľko. Čiže to je môj názor. Pokiaľ ide o stanovisko výboru, tam môžeme... Ja som teda dala... Navrhal som 3 žiadosť je 5, v zásade by to mohlo byť, ale keď už toto je spustené, tak potom 5 rokov je veľmi dlhé obdobie. Keď e, už aj tak e, dlho na tom sa nepracuje, hoci sa malo, tak 3 e, roky na odprezentovanie nejakej správy, hodnotenia, to by nemalo byť zle. Lebo potom sa to bude, bude, bude naťahovať. E, väčšinou sa tie lotény nesplňajú. Z 5 rokov je 6, alebo zo 4 5, z 5 6, aj tak sa tá lota nikdy nesplnia, e, aspoň také, taká moja skúsenosť, takže preto by som to tiež nechcela predlho, predlžovať. Ďakujem pekne, pani stara chcem vás informovať, že e, obdobie na predkladanie predkladanie pozmeňovacích návrhov sa končí 11. novembra o 12. Teraz teda sa skončí, e, alebo skončila rozpráva, dáme si pauzu 10 minút, pretože o 5. E, potom máme ďalší program, aký keď bolo mi už povedané, že prídu kolegovia neskôr. Je to spoločné stretnutie s kolegami z výboru pre polnohospodárstvo a tam sa budeme venovať e, e, téme žena a ich úlo- ženy a ich úlohy vo vidieckej alebo v vidieckých oblastiach. Takže